Kolegovia, ak sme pripravení, poďme hlasovať. Ospravedlňujem sa tým, ktorí už čakajú istú chvíľu. So ready, Ak sme pripravení, elektronické hlasovania všetko. Správa o implementácii smernice ktorou sa zriadujú, stanovujú minimálne štandardy o právach, podpore a ochrane obetí trestnej činnosti. Sme pripravení. Spoluspravodajci Angelika Mlinár, Jiménez Bezeril Barrio. Skôr ako prejdeme k hlasovaniu, chcem sa spýtať, či spoluspravodajkyne by sa ako si chceli vyjadriť. Tereza, áno, len stručne. E, voy, mu, mu... Takže chcem poďakovať. Len stručne by som chcela poďakovať všetkým tenovým spravodajcom za spoluprácu. Tá spolupráca bola veľmi dobré. Myslím si, že táto správa je veľmi pertinentná, keďže všetci sme na jednej lodi, hovoríte tam o obeťach, je to správa pre obete, pre všetky obete, všetky trestné činnosti. Videli sme, že niektoré členské štáty nadalej riadne neimplementujú správu, ktorú sme vypracovali v roku 2012 a preto v tejto správe to všetko napravíme, bude tam viacej informácií pre políciu, pre sudcov, tak aby vedeli vyhodnotiť stav obete, aby vedeli, aké má potreby obeť, ktorá je zraniteľná, možno nejaká žena obe domáceho násilia alebo nejaké dieťa, akákoľvek obeď organizovaného zločinu, taktiež sme tam pridali niektoré veci, keďže vtedy, keď sme urobili predtým túto správu, tak nebolo toľko útokov, tak sme tam teraz pridali e, článok o obetiach terorizmu, aby sa to stiahlo na všetky európske obete. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, e, zamestnancom sekretariát, tu taktiež poradcom politických skupín, ktorí nám pomáhali, našim asistentom. Ďakujem pekne všetkým, čo tu teraz sú. Takto ráno. Viem, že ste tu, pretože chcete podporiť všetky obete v Európe, tak aby sa cítili eh, chránené, aby boli branené ich práva. Thank you, Teresa, and Ďakujem, Teresa. Pani Mlinár, chcete aj vy niečo doplniť? Ďakujem veľmi pekne, aj v mene výboru FEM by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a spravodajkyni za tým Libe. Takisto by som chcela počiarknúť, že spolupráca bola mimoriadne plodná, veľmi harmonická, možno aj vďaka skutočnosti, že sú to prevažne ženy, ktoré pracujú na tejto správe, možno je to aj témou. A musím povedať, že to bola mimoriadná, že to bola mimoriadná skúsenosť. Som veľmi rada, nakoľko dúfam, že dnes počas hlasovania zaznamenáme široký konsenzus aj v súvislosti s tým, že ženy sú obeťami a majú rozdielnú skúsenosť ako muži v spoločnosti a myslím, že správa to dobre počiarkuje a dúfam, že táto správa bude mať širokú podporu. Ďakujem. Ďakujem spoluspravdajkyniam z výborov FEM a LIBE a budem to hlasovanie viesť za pani Blinkevičiu, teda za mňa, teda FEM a LIBE. Pozmeňujúci návrh 78, ale ešte predtým rýchla pripomienka. Pán Zilstra by chcel stiahnuť svoje meno z, zo zoznamu autorov pozmeňujúceho návrhu 75 k tomuto spisu. Takže 78. Hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté 79. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 80. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Stovka. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 101. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12. A nehlasovali sme o 11, tak potom, pardon, kompromis 11. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Ospravedlňuje sa, hovorí pán predseda. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 114. Končím hlasovanie. Prijaté. 124. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Myslím, že zelení a GUE majú jedného navyše. Okay, so we have one... Colleagues, just one second, please. Chvíľočku vás poprosím, kolegyne, kolegovia. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. That's, that's fine. Sorry, colleagues, just a technical issue. E, malá technická vec, pardon. Kompromis dnes máme, čiže 136. Otváram hlasovanie. Ešte stále hlasujeme o 136. Koniec hlasovania. Prijaté. 14, kompromis 14, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15. Konec hlasovania. Prijaté. 120. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Oh. Would you like to take amendment 120 again? Okay. Chcete znova hlasovať o 120? -tke? Dobre, pozmeňujúci návrh 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. E, kolegovia, ospravedlňujem sa, budem musieť na chvíľučku prerušiť a zresetovať zariadenia. Troška technický problém. Zatiaľ môžete nachystať svoje karty. My reštartujeme zariadenia. Možno budeme nutení robiť to aklamačne. Čiže resetujeme tie zariadenia. Nie je to, že ja by som mal nejaké predsudky voči Libe, bolo to v poriadku, ale zo zariadenia nám vychádzalo, že Zelený a GUE mali o jeden hlas navyše. To je čisto technickej povahy. Žiadne politicky podfarbené vyjadrenie. Viete, že Libe niekedy má horšiu povesť. Je im podsúvaná istá neskromnosť. za normálne okolnosti sú tie zariadenia hlasovacie nastavené len pre líbe. Ale samozrejme je to dôležité z pohľadu záverečného hlasovania. Môžeme teda rukou? Budeme asi hlasovať tak. <coughs> um, colleagues, if you wish, how long do you think it will take?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 Tak ešte raz vás poprosím, ako ste hlasovali, pozriem to pozorne. Takže za, proti. A tak ľahko potom sa to dá vyhodnotiť ako prijaté. 156, kto je za, proti. Zdržali sa. Pomerne tesné. OK. Everyone... Sylvie, you're good at this. You're a vice president. What was yeah. No, no, that's Silvi, ty si podpredsednička, nie, to je už predsa len... To nie je nestrannosť. Ešte raz teda za, proti. Zdržali sa. Čo myslíš? Prijaté, prijaté. Nie, nebolo to prijaté. See, this is why electronic is best. Preto to je najlepšie elektronické hlasovanie. Can we just count that one? This counts. OK, on 156, we're just... 156 budeme počítať. No, ospravedlňujem sa, dajte prosím ruky hore. Za. Budeme to počítať. Ešte raz sa ospravedlňujem, aj pán predseda. in favor. 22 za, proti. Okay, and against. Please keep your hands up. Prosím, ruky ešte držte hore. Rýchle to vybavíme. Ešte chvíľočku ruky vás poprosím, držte. Dvadsaťštyri za, 22 proti. Prijaté. 121. Pozmeňujúci návrh 121 za proti, prijatý. 158 za, proti, prijaté. 160 ústny pozmeňujúci návrh za, proti, prijaté. 159 za nie, takže to je bezpredmetné. Kompromis 19 za, proti, prijaté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté. 162, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 169 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 172 za, proti, zdržali sa prijaté, 173 za, proti, zdržali sa prijaté, 175 za, proti, zdržali sa prijaté, 176 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté totožné 180, 181, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 186 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 191 za, proti, zdržali sa prijaté. 192 za, proti, zdržali sa a to je prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 193 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 194 za, proti, zdržali sa prijaté. 197 za, pardon, 197 bezpredmetné, 195 za, proti, zdržali sa prijaté, 198. Chceli ste skontrolovať 195? Dobre, overíme. 195 za. Elektronicky to nepôjde. Stále to nefunguje tak, že rukami, prosím, podržte ruku hore. Dojezd za 195? 23 za. A teraz proti, prosím. against. twenty in favour, eighteen against. Abstentions. Okay, fine. So that's... Dobre, čiže to je prijaté. 196 tá je bezpredmetná. 198 za, proti, zdržali sa prijaté. 199 za, proti, zdržali sa prijaté. 200 za, proti, zdržali sa prijaté. 201 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa prijaté. 203 za, proti, zdržali sa prijaté skontrolujeme. Prosím, ruky držte ešte. Á, takže je to jednoznačne prijaté. 204 za, proti, zdržali sa. 205 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Aj 204. 206 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 213 za, proti, zdržali sa prijaté. 214 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 217 za, proti, zdržali sa prijaté. 218 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 za, proti, zdržali sa prijaté. 222 za, proti, zdržali sa prijaté. 223 za, proti, zdržali sa prijaté, 224 za, proti, zdržali sa prijaté, 225 za, proti, zdržali sa prijaté, 226 za, a, pardon, bezpredmetné, 227 za, proti, zdržali sa prijaté, 228 za, proti, zdržali sa prijaté, 229 za, proti, zdržali sa prijaté, kompro... A teraz elektronicky Teraz sa dostávam do rytmu, do, do, do tempa. Teraz mám dobrý rytmus, tak pán predseda. Kompromis 27, e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme takto pokračovať, nevadí vám. Dobre, potom budeme elektronicky overovať. 234 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 235 za, proti, zdržali sa, prijaté. 236 za, proti zdržali sa prijaté, 238 za, proti zdržali sa prijaté, 239 za, proti zdržali sa prijaté, 245, 239, overujeme. Otváram hlasovanie, 239. Končím hlasovanie. Prijaté 29 za, 17 proti, 245 za, proti, zdržali sa pri, prijaté. 247 za. A to je bezpredmetné. 246 za. Proti. Zdržali sa. Nikto teraz nedvíha ruky? A teraz e, len vieme, pretože vieme, že máme už fungujúce zariadenia. tak pôjdeme elektronicky. 246, hlasujte prosím. Vote is closed. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 248. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Citácie. 1 <clears throat> za. Uzatváram hlasovanie schválené. Dva za. Hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Trojka. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvorka. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 5. Hlasujte, prosím. Uzatváram. Hlasovanie schválené. 6. Hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 7. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. blok 8 až 13, je to možné? Prosím, hlasujte teda. Námietka, takže iba osmička. Hlasujte, prosím. Schválené 9. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 10. Hlasujte, prosím. Zatváram hlasovanie. Schválené. 11. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 12. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 13. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 14 a 15 identické. Hlasujte, prosím. Schválené 16, 17 identické. Hlasujte, prosím. <clears throat> Schválené 18, 19 identické. Hlasujte, prosím. 18, 19 identické. Stále môžete hlasovať. Ešte raz 18, 19. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 20. Hlasujte. Schválené 21. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 22. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 23. Hlasujte, prosím. Schválené 24. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 24. ešte. Hlasujte, prosím. Schválené. Kompromis 1. Hlasujte, prosím. Zatváram hlasovanie. Schválené 29. Zatváram hlasovanie. Schválené. 30. Ústny pozmeňujúci návrh. Hlasujte, prosím. Pomalšie? Trošku pomalšie. Schválené. 31. <clears throat> Ústny pozmeňujúci návrh. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 32. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Snažím sa ísť pomalšie. Aj stroj dokonca ide pomalšie. Neviem, čo sa stalo. Už som uzatvoril hlasovanie. Are we doing 33 again? 33 again. 33 ešte raz. Opäť 33. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené 34. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 3. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 40 za. Pardon, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 42. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Môžete ešte stále hlasovať o 42. 44. 44. Schválené. 45. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 47. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 49. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 53, prosím, hlasujte. Schválené. 54, hlasujte, prosím. Schválené. 55 za. Schválené. 56. Hlasujte, prosím. Schválené. Kompromis 6. Schválené 65. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené 69. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 66 a 71 identické. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram schválené. 73. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie schválené. 74. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 75. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 76. Hlasujte, prosím. uzatváram hlasovanie schválené. 77. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Tiež schválené. Teraz konečné hlasovanie. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram, ak už všetci odhlasovali schválené. 42 za, 4 proti.